pekne, drahý Jean. Dobrý deň, prajem. Ako sme už povedali počas prvej výmeny názorov, my podporujeme základný princíp investovania a teda uznávame, že za posledné roky došlo k zlepšeniu investícií. Napriek tomu sme zatiaľ tú medru v investíciách nevyriešili. Práve naopak, dochádzajú, prichádzajú nové potreby e, z nových politík, e, potreby našich ekonomík, e, špecifické otázky a tak ďalej. Čiže tá investičná medzera nie je len odkazom, ktorý sme si priniesli z minulosti, ale je to aj vec, ktorá úzko súvisí s súčasnosťou a budúcnosťou. Takže potrebujeme nejaký nový cyklus nástrojov na podporu investícií. Vo všeobecnosti e, ten nový návrh, jeho hlavnú čo tu podporujeme v tom, že je cieľom zjednodušiť e, podporu EÚ vytvorením fondu, ktorý by podporoval investície a teda bolo by možné ľahšie these programs by beneficiaries. Of course, there is an issue of quantity, and I will leave this uh, to my uh, friend Jose Emmanuel. Um, uh, in this regard... Čiže v tejto súvislosti um, súhlasíme s tým, že je tiež e, potrebné otvoriť priestor pre iných implementačných partnerov než Európsku investičnú banku. Toto je vec, o ktorú sme žiadali už počas predchádzajúcich rokovaní. Takže e, nie sú tu nejaké radikálne zmeny, ktoré by sme zavádzali. Nie, skôr sa snažíme jasnejšie zadefinovať tých 75 alokovaných e, v rámci EU zložky skupiny EIB a tiež chceme objasniť to, že príspevky iných subjektov môžu byť e, formou kapacity vlastného rizika. Rozširujeme rozsah implementačných partnerov, tak aby sa nestalo to, že len veľkí sa budú kvalifikovať. Čiže je tu viacero vylepšení podľa nášho názoru ktoré do textu a do prístupu zavádzame, ale nejako zásadne tie zásadné prvky, základné prvky vôbec nemeníme. Projektový, projektový tím, tam sme sa dopracovali k záveru, že by nebolo dobré takéto niečo zakladať, že by sme mali prenechať implementačným partnerom, ako ten projekt vyhodnotia sami ale vychádzajú zo spoločnej metodiky a z tej tabulky, ktorú pripravila komisia delegovaným aktom. Tiež sme vylepšili našimi pozmecimi návrhmi zodpovedanie sa Európskemu parlamentu a založili sme riadiacu radu. Sú tam súdcovia komisie, implementačných partnerov, EIB, členských štátov aj parlamentu a oni pripravia strategické usmernenia ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie celého systému. Ale to je také trošku iné, iný subjekt ako to Macrosoft Streaming Board. E, aj ten, tá poradná rada, aj tu sme trošku pozmenili. E, toto je skôr rozhodujúci orgán, e, steering board je skôr teda orgánom výkonným či sme zmenili eh, v riadiacom výbore alebo v expertnom výbore eh, tú váhu tých hlasov, tak aby sme zvýšili relevantnosť tohto orgánu. pokiaľ pôjde financovanie rôznych programov. No a pokiaľ ide o tú časť týkajúca členských štátov, teda máme AB compartment a potom kompartment členských štátov. A v tejto druhej oblasti vnímame to pozitívne, že je tu možnosť, ďalšia možnosť pre členské štáty, ktorá sa dá využiť na účely blendingu v projektoch spolu s koheznými fondmi, čo by mohlo vylepšiť aj e, existujúcu časť e, kohezných fondov, čiže členské štáty majú takúto možnosť prispieť uplatniť e, rovnaké, rovnaké um, pravidlá ako v prípade FC a platformiem v rámci FC, taktiež e, záruka pre mladých. To by tiež malo vychádzať z rizikového vyhodnotenia príslušnej operácie a malo by teda možné aj toto tam zapracovať v prípade uplatňovania určitých podnetov alebo stimulov, v prípade, že e, nie je možné mm, schodné projekty realizovať e, na základe trhových mechanizmov, keďže sú tam určité nedostatky. napríklad asymetrické šoky. A potom by som rád upozornil, že hospodárstvo hospodárskej, environmentálnej, sociálnej udržateľnosti prikladáme veľa väčší dôraz. Tieto prvky e, sme tam zapracovali v rámci kritérií schvalovania projektov. E, budú musieť teda implementační partnery zohľadňovať. Takže toľko z našej strany. Tešíme sa teraz na vaše príspevky aj po plnom pozmeňovacích návrhov. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz e, Jose Manuel. Ďakujem pekne, pán predseda. Všetci vieme, že Invest EU všetky finančné nástroje, ktoré teraz existuje, nahradí. Ide teda o istý princíp, ktorý prešiel e, vo väčšine v pléne, teda že VFR nesmie obsahovať sumu nižšiu ako tá súčasná. Naozaj by to nemalo zmysel, keďže záruka rozpočtu pre finančné nástroje by sa takýmto spôsobom znížila. Máme teraz garančný fond, teda pre všetky finančné nástroje dohromady. Čiže komisia navrhuje viacero finančných nástrojov. Keď sa pozrieme na obdobie 2020 až 2027, tak vidíme isté zníženie. Netýka sa to tejto správy, ale týka sa to správy o viadočnom finančnom rámci teda v tej previerke v polčase som predložil pozmaňovací návrh s cieľom, aby sa o 20 miliónov eur posilnil tento garančný fond, aby v období 2021-2027 mal rovnakú úroveň ako v období 2014 až 2020. Toto je podľa mňa konsenzuálna situácia, žiadne ďalšie škrty, žiadne ďalšie odklony tak aby tento finančný nástroj bol financovaný v rovnakej miere, keďže nahradza všetky ostatné nástroje. InvestEU je teda novým finančným nástrojom, ktorý samozrejme musí e, zodpovedať, dostať politikám Európskej únie a dohodám, ktoré Európska únia podpísala. Mám na mysli hlavne Parížskú dohodu a potom aj ďalšie záväzky, ktoré sme na medzinárodnom fóre prijali, ako napríklad rozvojové veciera milénia a tak ďalej. Čiže všetko, čo už bolo podpísané, musíme byť schopní dodržať v rámci tohto finančného nástroja a projektov v ňom. Koheznú politiku však tento fond nenahrádza to v žiadnom prípade, ale musí prispievať tiež ku kohezii hospodárskej, sociálnej aj územnej. A v tomto zmysle sme predložili pozmeňovacie návrhy. Chceli by sme zabezpečiť, aby v oblasti investícií tiež vznikla istá teritoriálna rovnováha. Chceme tiež posilniť e, tú poradnú zložku, je potrebné zúrozňovať alebo zohľadňovať rôzne úrovne, e, regióny, ktoré sú ekonomicky slabšie členské štáty, ktoré nemajú pre rozvoj dostatočné finančné inštitúcie, tak ako by sme si to predstavovali my. A tiež aj malé a stredné podniky je potrebné zohľadniť startupy, patentová oblasť a tak ďalej. Tomuto všetkému sa venujeme v našich pozmeňovacích návrhoch. Sme toho názoru, že tá poradná rada by nemala zmysel, keby bola rozdelená, keby sme mali jednu poradnú radu pre členské štáty, druhú pre finančné inštitúty a potom eh, pre národné banky samostatne. Čiže pre rozvojové inštitúcie a potom pre národné banky samostatne. Je tu taká možnosť, aby teda eh, všetci sedeli za jedným stolom, členské štáty, národné podporné inštitúcie, medzinárodné inštitúcie um, investovania a aj e, príjemcovia, aby každý mohol prispieť svojou troškou aj v prípade nových finančných nástrojov. Taktiež Hospodársky sociálny výbor bude zohrávať dôležitú úlohu a vo všetkých štyroch oblastiach by sme mali teraz za každým zohľadniť aj príjemcov. Čo to znamená? Znamená to, že tí priamo dotknutí by tiež boli do väčšej miery zapojení. Dôležitá je úloha parlamentu, ktorú je potrebné rovnako posilniť. Ide hlavne o dohľad, ide teda hlavne o zodpovedanie sa, napríklad formou delegovaného aktu alebo nejakých usmernení pre investície. Nemalo by to byť v výlučnom rozhodovaní komisie. Myslím si, že 5 by malo spadať na členské štáty ako fakultatívny ukazovateľ. Nie sú tu absolútne žiadne paralely s tým, čo už sa udialo a bolo to aj kritizované, teda e, prenos e, kohezných prostriedkov do CEF. Mm, tu totiž vystáva možnosť maximálne 5 zo strany členských štátov vyňať z kohezných fondov, respektíve postúpiť ich do podobných oblastí. To je tá teda časť, ktorá spadá na členské štáty. Iba 5 to je taká istá forma záruky pre projekty, ktoré chcú členské štáty pre ktoré neexistuje spolufinancovanie, čo by zjavne pomohlo krajinám, ktorý, ktoré nemajú e, dobrú infraštruktúru finančných inštitúcií na podporu rozvoja, alebo to pomohlo to krajinám, ktoré majú horší prístup k financovaniu. Štátna pomoc, to by sme tým tiež vyriešili, pretože Invest EU vychádza zo záruk európskeho rozpočtu. Opakujem, je to fakultatívna možnosť, ktorá by prispela k väčšej um, územnej roz, um, rovnováhe, pomohlo by to menej rozvinutým členským štátom. Myslím, že by to mohlo byť schválené. Výbor pre regionálny rozvoj, ktorý je tiež súčasťou tohto procesu, si myslím uvedomuje, že táto oblasť z hľadiska koézie je veľmi dôležitá. Ďakujeme pekne. Jose Manuel, teraz tieňoví spravodajcovia, poprosím dve minúty maximum. Ako prvý dostáva slovo Paul Rubich, nech sa páči, nahradza tu pána Karasa. Ďakujem pekne. Bohužiaľ, pán Karas ochorel, je tieň pojacom EPP v Ekone. Vystupujem teda v jeho mene. E, Ďakuje spoluspravodajcom za túto správu, považuje ju za vyváženú a dobrý základ pre ďalšiu prácu. Vita ten koncept vytvorenia jednotného setu pravidiel, integrácie všetkých finančných nástrojov pod jednou hlavičkou s cieľom veci zjednodušiť, znižiť byrokraciu a znižiť prelínanie. Tiež víta to, že sa spolupracovia snažili e, zlepšiť e, návrh komisie tým, že niektoré osvedčené veci z FC prevzali, napríklad investičné platformy, ich prominentná úloha a mm, teda ich úloha ako neoddeliteľnej súčasti prístupu k garanciám EÚ, e, potom adicionalita s cieľom e, dosiahnuť kvalitné financovanie aj v prípade vyšších e, rizik, v prípade ostatkov na trhu, v investičných situáciách, ktoré by sa inak nepodarilo realizovať vytvorenie riadiacej rady a tiež investičného výboru, ktorý by bol nezávislý, väčšia miera transparentnosti, zodpovedanie Srbskému parlamentu a tiež zlepšenie e, toho poradného komponentu, tak aby sa zlepšila spolupráca s implementačnými partnermi, aby sa podporili aj menšie projekty a startupy. Ďalej plne podporuje objasnenia že minimálne 75 garancie pôjde Európskej investičnej banke, keďže toto pokrýva všetky členské štáty a politiky Európskej únie. Priorita tak, aby investičné rozhodnutia prebiehali politicky nezávislé, boli teda riadené čisto trhom, vyhodnotenie rizika, jeho metodika a tak ďalej, to všetko sa mu pozdáva. Ale oslabenie paktu rastu a stability sa mu nepáči, ustanovenia číslo 9 to súvislosti, kde sa hovorí show qualify of measures. A ide teda o to, aby eh, sa toto nejakým spôsobom dobre upravilo. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán Rubich. E, želáme pánovi Karasovi, aby sa rýchlo uzdravil. Prosím, odkažte mu to. A teraz toho slovo pani Gardia Sabal Rubial. Ďakujem, pán predseda. 5 e, myšlienok. Poprvé, súhlasím s tým, čo povedal pán Fernández e, a to, čo sa vôbec správe. Myslím si, že musíme zachovať úroveň záruk podobnú, ako sme mali v E, aktuálnom finančnom rámci a preto e, zhrnúť e, všetky záruky z finančných nástrojov na plán FC. Po druhé, čo týka prevodu tých 5%, viem, že to je palčivá téma, musíme to dobre prebrať s kolegami z výboru pre regionálny rozvoj. Vieme, že je to len 5% a je to pravda, že je to na požiadanie členských štátov, ale ja mám problém s zásadný s týmto, a to preto, že e, keď e, udelíme um, peniaze z kohezné politiky na najviac znevýhodnené regióny, to preto, že potrebujú financovanie na konkrétne projekty, ktoré možno financovať len prostredníctvom e, ich príjmu. A, takže keď prevedieme 5% z týchto fondov na iný fond, ktorého cieľ je presne to, aby nahradila nedostatok na trhu a ktorý nič nesúvisí s dotovateľnými projektami, ja si myslím, že to to je v filozofii, že, že tam chyba tá filozofia tých 5% financovania, a, e, ale Uvidíme, keď sa porozprávame s ľuďmi z regií, že či sa tam môže zaručiť nejaká e, zabezpečujúca dĺžka. E, tretia vec je, že musíme e, pracovať e, na e, synergii, e, zlepšíme FC1 a FC2, ale e, ďalej sledujeme projekty, kde môžu byť pochybnosti o tom, či by mali byť financované cez tento mechanizmus. Nemôžeme tiež konkurovať s inými bankami národnej podpory, ktoré už e, fungujú a toto má byť doplnok a nie náhrada. E, štvrtá myšlienka je k riadeniu. E, chápem motivom pre zrušenie toho projekt týmu. Chápem tých tým pochybnostiam o konflikte zaujímavom, no musíme sa zabezpečiť, že nestratíme orgán pre kontrolu a hodnotenie projektov. A posledné je, že musíme naďalej posilňovať e, príspevky z plánu investiu e, na sociálne a ekologické aspekty. Sander Lunes. Teraz má slovo Sander Lunes. Chairman, um... Ďakujem, pán predseda. E, zajtra bude vydaný PMI, Purchasing Management Index, a ten ukazuje, že európska ekonomika sa spomaluje. Jedna z naj Eh, vplyvnejších ekonomických parametrov bude vydaný a nebude to najlepší deň pre kolegov z ECB. Oni hovoria, že to je dobrý deň, aby eh, diskutovali o investičnej klme, pretože to opäť ukazuje, že musíme posilňovať naše investičné eh, prostredie a treba na to robiť viac a preto absolútne vítame tento návrh. Pozrieme sa na mm, túto investičnú klímu a pozrieme sa na legislatívne prekážky. Možno ich je stále príliš veľa. Pozrieme sa e, na sadby, možno sú príliš nízke. Pozrieme sa na e, bankovníctvo, možno ešte stále veľa mm, problémov stáva e, vyriešiť. A pozrieme sa na štrukturálne reformy a pozrieme sa na to, ako skombinovať investičné príležitosti do jedného nástroja. Takže keď sa pozrieme na návrh komisie, tak myslím, že to má zmysel E, zjednodušiť naše finančné nástroje EU. Je to dobrý nápad, aby sme dali tých 14 rôznych finančných nástrojov spolu, takže sme pripravení konštruktívne a rýchlo to potvoriť, pretože je to tiež potrebné pre tento proces. Ale keď si prečítam e, návrh komisie, tak tiež mám isté otázky, hlavne k vzťahom z EIB. Myslím, že to e, bola chyba, že sme nespolupracovali s EIB pri písaní tohto návrhu. Myslím, že ehm, to ehm, by bolo treba zlepšiť e, vzťahy medzi EIB a komisiou a je to ehm, správne a potrebujeme cestu zmierenia medzi týmito dvoma inštitúciami a táto cesta spočíva v rešpektovaní eh, delby úloh eh, a príslušných pôsobností. A tým sa dostávam k riadeniu projektom. Myslím, že je to stále príliš komplikované, možno preto, že komisia mala za cieľ budovať eh, bankovú expertizu a EIB je pre nás prirodzený partner pri vykonávaní bankových úloh a e, funkcia spravodajcu je skôr v tom, že má oddeliť e, a, úlohy každej tej inštitúcie. Uvidíme, ako to urobiť, eh, bez toho, by sme postavili čínsky múr. No a v poslednom rade chcem zvorazniť eh, úlohu to, že má mať eh, vyššiu úlohu, mm, majú mať vyššiu úlohu Národnej banky pre podporu, ktoré sú dôležité, ak chceme, aby tento projekt bol úspešný. Cornell. Teraz Bernd Cornell. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mich ganz herzlich bei Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, a ďakujem spravodajcom za ich rozsiahlu prácu a myslím si, že je to vlastne nesporné. Tu u nás je to skutočne krok správnym smerom, tak aby sme preskúmali rôzne programy, aby sme sa ich pokúsili harmonizovať, aby sme sa snažili zredukovať administratívnu na záťaž týchto programov. V podstate musím však eh, priznať, že tu eh, zastávam iný názor ako to, čo som to teraz počula. Nemyslím si, že by sme už dnes mohli povedať, že to bude úspešné. Sice sa to stále hovorí, ale mne eh, chýbajú zaťažiteľné dáta. Zobrej sa ten bod adicionality. Myslím si, že toto vôbec nie je dokázané, že FCI je úspešné Cieľom je samozrejme aj to, a to sme vždy hovorili, že musí, z, z, e, musí byť niečo dodatočné, niečo, čo bude e, schopné ďalšieho života. Toto vlastne nie je dokázané, nie je to dokázateľné. My vieme, že síce by sme to radi tak mali, ale nevieme to predložiť. A okrem toho by sme si mali takisto povedať, že všetky financov, nástroje financovania sú uh, to, čo to meno hovorí, sú nástroje financovania a sú vlastne financované z za určitého bodu a to znamená, že to sú úvery. Môžeme o tom hovoriť 100 e, rokov, sú to nádherné, nádherne znejúce mená, názvy, ale prídeme vlastne k tomu, dojdeme vlastne k tomu, čo bolo pred pár rokmi, že boli to síce financovacie nástroje, ktoré, nástroje, ktorým nikto nerozumel, ktoré viedli k bankovej kríze, ktoré e, uvrhli svetového, celosvetové hospodárstvo do priepaste. My nechceme toto hospodárstvo viesť, e, hospodárstvo viesť do priepaste, ale myslím, že si to môžeme zjednodušiť. Sú to aj národné e, investičné banky. Um, neviem, prečo to robíme také komplikované. Veľmi dobre, oveľa lepšie bolo, keby sa Európska únia koncentrovala na koheznú politiku a to som skutočne toho názora, názoru, že toto je skutočná solidarita, tu môžeme ukázať, ale nie robiť nejaké programy, kde na, na záver nikto nevie úplne presne, čo znamenajú. Slova, slovo má teraz pán Tremosol. Vážení kolegovia, budem stručne hovoriť, lebo máme dve minúty. Súhlasím s mnohými vecami, ktoré odzneli predtým len aby som povedal niečo nové, myslím, že na čase posilniť, ako môžeme zabezpečiť, že tieto peniaze EÚ poskytnú tie prospešné účinky, ktoré očakávame vo veci ekonomického rastu a ehm, z nasobujúcich efektov HDP, takže ide o to, aby sme obmedzili e, niektoré e, svojvoľné právomoci, ktoré používali E, členské štáty na používanie týchto prostriedkov, takže ide o to, aby teraz tie peniaze došli k tým rastúcim a zeleným e, malým a stredným podnikom, e, ktorým patria, aby nešli do vrecie oligarchov, ktorí to robia zvyčajne, ako to teraz napríklad v prípade Španielska, peniaze sa používali v poslednom období tie projektové Dlhopisy e, skončili v kasar projektoch e, v Španielsku, ktoré spôsobili zemetrasenia v rôznych pobrežných oblastiach Španielska. Myslím, že tomuto treba zabraniť a mali by sme pamätať na to, ako prehodnotiť riadenie toho spolu s komisiou a SAIB a to by sme mali obmedziť e, tú maržu alebo manevrací priestor, ktorý majú hlavné mesta v tom, ako um, prerozdeľujú um, tieto peniaze. A mali by zaručiť, uh, že sa um, dostanú tam, uh, kam treba. Uh, ďalšia vec, my nechceme byť systémom transferov a prerozdeľovania, ale mali by sme harmonizovať postupy. Myslím, že jednotlivé členské štáty zabezpečujú, aby tie peniaze išli tam, kam treba, ale neplatí to vo všetkých členských štátoch, takže postarajme sa o to, aby to tak bolo. Merci. Félicitations. Nils Torvalds. Blahoželám Nils Torvalds. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade eh, ďakujem eh, Zuzem Manuelovi aj Robertovi za veľmi dobrú prácu. Včera eh, na zasnutí tieňových sme slúbili, že budeme obraz o tom, ako zmeniť e, vládnu štruktúru. Myslím, že keď budeme mať jasnejší obraz, tak EKR uvidí, že kam patrí a kam nie. Ďalej k e, udržateľnosti radi by sme e, boli, aby tá udržateľnosť platila pre všetky politiky. A potom to otváram otázku, že kde to treba prevrať. Pretože samozrejme mohli by sme e, vytvoriť niečo veľmi byrokratické v tomto ohľade a to nepotrebujeme. Teda, kde sa tieto previerky robia, mohli byť súčasťou vládnej struktúry a potom e, otázka dobrovoľnej účasti v kozných fondoch a investícií v EU. Samozrejme, tie rôzne sektory sú zaujímavé a tým e, Alde vo výbore regii hlasovali ináč a budeme sa snažiť e, riešiť tento problém. Potom dve otázky. Či je dôvod, aby sme uprednostnili mm, definíciu FC2 o adicionalite oproti tej, ktorú máme vo finančnom naredení a kde tam nájsť rovnovahu. Potom máme veľa kultúrnych a tvorivých vecí uvedených v tomto spise a niekedy mám problém zadefinovať, čo je kultúra, čo je kreativita. Keď tam nezadefinujeme hranice, tak to budeme mať bezplatné pre všetkých. A ešte jedna pripomienka. Tá veľkosť e, riadiacej rady alebo poradnej rady je tiež zaujímavá, pretože otázka je, či fun- sú funkčné alebo nie. A Sven Gigold. Teraz má slovo Sven Gigold. Nie je to. A teraz Jordi Soleil. Merci, monsieur le président. Uh, I will speak as... Ďakujem, pán predseda. Budem hovoriť aj v mene kolegov, ktorý, Svena Gigola, ktorý je práve chorý. Vo všeobecnosti podporujeme tú myšlienku, že by sme dali pod jednu strechu osobné eh, finančné rámce, ktoré teraz existujú. Ale teraz eh, naša úloha má byť, aby sme zabezpečili, že investície, ktoré podporujú je tento návrh, eh, sú najvhodnejšie pre udržateľný a vyvážený vývoj v celej EÚ. Teda v tomto zmysle hlavný cieľ, eh, ktorý eh, budeme sa snažiť dosiahnuť v našich pozmeňujúcich návrhoch, eh, je zabezpečiť, aby to bolo v súlade s klimatickými cieľmi EÚ a medzinárodnými. A to okrem iného znamená, že všetky tie politické zásady majú byť predmetom previerky, čo sa týka udržateľnosti a dopadu na klímu, aby sa zminimalizovali eh, škodlivé dopady a zmaximalizovali prospechy pre klímu, životné prostredie a aj sociálny rozmer. Eh, Guido v hm, tomto hľade vychádza z delegovaných predpisov eh, a zohľadňuje kritéria, ktoré boli ustanovené v naredení o zradení rámca pre uľahčenie udržateľných investícií pre určenie toho, či ekonomická e, činnosť je ekologicky udržateľná a v súlade s klimatickými cieľmi. Tiež podporujeme tú myšlienku, ktorá už bola spomnutá vo výbore ITRE, aby e, sme e, vytvorili dodatočné okno pre renováciu budov, čo zahrňa rekonstrukciu budov a platformy pre investície práve financovanie programov, ktoré prispievajú k renovácii budov. V našom eh, pohľade som už spomenul túto myšlienku na zasnutí tieňových a vyžaduje to komplexné prepracovanie a malo by to byť prezentované ako eh, exkluzívny zoznam Mali by sme ehm, posilniť e, ustanovenia o adicionalite a navrhujeme, že doplníme samostatné články na tento účel a tiež e, navrhujeme zvýšiť zodpovednosť a transparentnosť e, vládnych štruktúr, tiež aj silnejšiu hodnotiacu tabuľku. Sven Gigold. Ďakujem. My to odozdáme všetko Svenovi Žigoldovi, pán Dimitrios Papadimolis na dve minúty. Να ευχαριστήσω τους δύο συνεισηγητές. Ε, θεωρώ το κείμενο για το InvestEU. Ďakujem veľmi pekne. Chceme sa poďakovať. Myslíme si, že v rámci EU je to veľmi dobrý, e, dobrý základ pre dialog, ktorý môžeme viesť. E, v podstate je to je to e, uzúplnenie toho nástroja FC e, Junkerovho plánu, ktorý sme už mali a tento nový nástroj, táto nová štruktúra, tak povediac, by sa mala mm, by mala vyplniť tie investičné medzery, ktoré boli v rámci Európskej únie. A ide vlastne o to, aby sa e, vyrovnali nerovnosti medzi členskými štátmi a v regiónoch, medzi v regiónoch v jednotlivých členských štátoch. Takže tá kohezná politika, myslím, tieto nerovnosti eh, by mohla eh, eh, vyrovnať efektívnejšie, pretože sú regióny, im sa vedie dobre, ale sú regióny, kde je veľmi vysoká nezamestnanosť a myslím si, že ten nástroj je veľmi ambiciózny a musím my takisto e, musí byť prepojený s finančným rámcom, ktorý ešte nebol e, schválený. Takže my keď si zoberieme práva život, e, okolo životného prostredia, právo okolo životného prostredia, chceme posilniť tú sociálnu komponentu, chceme viac prostriedkov pre mladých ľudí, my chceme efektívnejší transport a chceme tiež práve v oblasti inovácií um, ehm, náhradí tie aspekty okolo životného prostredia. Takže myslím si, by sme mali diskutovať o tom, do akej miery by sa do tohto mohli zapojiť lepšie aj tie národné podporné a rozvojové banky. A okrem toho viem, že tu máme určité okno mm, a toto sú vlastne otázky posilnenia sociálnych investícií. Okrem toho považujem za veľmi dôležité, že tento poradný výbor by sa dostal do popredia, pretože mm, sú krajiny, ktoré, v ktorých vládne práve veľmi e, závažná kríza no a potrebujú podporu a poradenstvo. Ehm, takže v každom prípade budeme pracovať spolu s, e, s tieňovými spravodajcami na tomto texte ďalej. Pán Kovali, nech sa páči. Áno, ďakujem. Hovorím za NF v mene tieňového správodajcu, ktorý tu žiaľ nemohol e, sa zúčastniť. My sa pozrieme s veľkým záujmom práve na ciele. Myslím, že je to jasné že je tu tzv. investičná diera v rámci celej Európy. Mm, je tu e, pár rokov po kríze a Mm, navyšovanie kapitálov v bankách vlastne spôsobilo tiež dieru v infraštruktúrách. Musíme to odstrániť. Toto sú v podstate nástroje, ktoré sú skutočne efektívne tak, aby naštartovali investície, ktoré potrebujeme. Celé roky sa inštitúcie už roky snažili mm, o na štartovanie investícií, ale pre všetkým v infraštruktúrách 2011 to bola spolupráca s EIB e, k projektu. Bol to taký prvý pokus využívať tieto finančné nástroje na to, aby sa presunuli, dostali vlastne investície do cezhraničných eh, eh, infraštruktúrnych projektov. Potom bol tzv. Junckerov plán, kde sme sa pokúsili v rámci rozpočtu zakomponovať takýto nástroj. Tento nástroj však musí byť čo najjednoduchší, keď má fungovať. A to tak čo sa ten prechod e, z tej výberovej do realizačnej fázy týka, ako aj e, čo sa týka podmienok a garancií pre danú spoluprácu, tie kritériá, ktoré sa tu používajú, ktoré by sa ustanovili, tie musia byť akceptovateľné. Pre všetkých zo strany tých e, účastníkov, ktorí by sa na tej investícii zúčastnili. A bez týchto dvoch aspektov si myslím, to bude veľmi ťažké konkrétne zrealizovať tento plán a konkrétne e, to urobiť to, čo v invest- bude investícií vo všetkých krajinách potrebujeme. Ďakujem. Máme tu na dráme deňových spravodajcov niekoho, kto by chcel vystúpiť. Nech sa páči, na minútu ale. <clears throat> Chcem využiť, že je tu prítomná komisia eh, na tejto schôzi a rád by som vyzval k úvahe o tom, že Junckerov plán alebo FC, keď bol vytvorený, mal jasný anticyklický profil a chcel nahradiť zniženie súkromných investícií, aby sa eh, zvýšil rast celej únie. Ale tento projekt, o ktorom diskutujeme, na jednej strane je skoro e, Európska investičná banka číslo 2, teda že e, má e, doplniť na rozpočet chce využiť rozpočet členských štátov a používa rozpočet únie a tiež E, v rámci toho, že vo finančnom rámci 21-27 e, to nie je také pozitívne, má e, tento fond toto vynahradiť. Takže chcem sa opýtať, či by sme mohli použiť záruky, aby sa zachoval tento anticyklický profil. Nikoho ďalšieho nevidím, že by sa hlásil, takže dávam slovo na dve minúty komisii, ak teda majú chuť sa vyjadriť. Uh, uh, ďakujem, pán predseda, ďakujem, že ste dali slovo komisii. Uh, len pár slov z našej strany. V prvom rade sa chcem poďakovať tým dvom spoluspravodajcom za veľmi dobre premyslenú správu, ktorá naozaj plne podchycuje E, motívy návrhu komisie a potrebu mm, naďalej e, podporovať investície. E, vo všeobecnosti tie investičné výpadky sa uzatvárajú, ale ešte mnoho oblastí, kde nedostatky na trhu treba riešiť. A je dôležité dosiahnuť správnu rovnahu medzi tou ľudskou povahou finančných nástrojov a politickou povahou tejto investičnej iniciatívy a preto tu treba zvrazniť a odtiaľ to vychádza transparent, e, e, parlament, že treba zvrazniť e, transparentnosť a zodpovednosť. Tiež vítam to, že sa zameriavame na udržateľnosť a ekologickú a sociálnu súdržnosť a to nie sú jediné finančné nástroje, a to dôležité a preto aj podpora pre účasť členských štátov dôležitá tiež je dôležité ten lokálny dosah a adicionalita a vítame diskusiu v týchto témach s parlamentom a samozrejme sú tu oblasti, kde by sme chceli mať bližšiu diskusiu s parlamentom a to je riadenie e, rizika a riadenie a niektoré povahy e, tých kapitol členských štátov a niektoré vlastnosti e, tých kapitol členských štátov. Très bien. Bien. Výborne, ďakujeme pekne. A teraz na záver dáme slovo našim dvom spoluspravodajcom. Každý má 4 minúty k dispozícii. Že by začal Jose Manuel? Je to na vás. Ale rozhodnite sa, lebo eh, čas nie je nekonečný. OK, I, I can, uh, je peux commencer. Eh, je vais parler en portugais. Não sei bem, em bom longo. Bom, a primeira coisa, sobre a questão do compartimento. Takže bod 1. Otázka hm, tých komponentov členských štátov. Ja rozumiem samozrejme to smerovanie, ale v konečnom dôsledku by sa mohlo stať, že si takto obmedzíme možnosť eh, využívania tých, kom- využívania tých komponentov členských štátov. Momentálne to tak, že dávajú asi 5%, ale mohlo by to viesť k tomu, že práve tie naj, eh, najslabšie eh, krajiny by boli dotknuté a to sú tie kohezné krajiny, to sú vlastne tí, ktorí chcú za, takže tí, ktorí sa chcú tých kohezných krajín najviac zastať, tak ich najviac poškodujú. Portugalsko napríklad, eh, mnohí si myslia, že kohezná politika v mojej krajine financuje všetko, ale kohezná politika v podstate nefinancuje žiadnu infraštruktúru. Sociálne zariadenia v mojej krajine mm, idú do banky, zoberú si úver mm, a zadlžia sa, aby Mm, vybudovali nejakú infraštruktúru, ale v koleznej zmluve o tom nie je ani zmienka. Takže my, keď chceme mm, dosiahnuť nejakú komplementárnosť, tu, myslím, je veľmi dobrý návrh zo strany komisie. My sme si všetci vedomí toho, že pokiaľ má e, fungovať tá partnerská zmluva, tak sa musí povedať, aké Mm, aké elementy a za koľko eur by do toho mali spadať. Ale toto je vlastne pridané neskôr k partnerskej zmluve a členské štáty, ktoré chcú využívať intenzívnejšie. To znamená, že by došlo viac menej k revízii alebo prepracovaniu tých partnerských zmluv a môže sa stať, že Mm, keď členský štát, e, členský štát možno nechce nejaké percentá toho financovania využívať ako garanciu, ale možno, že to potrebuje neskôr na, ako e, Portugalsko per 5 percent 5 e, z domáceho rozpočtu, to je viac než 50 miliard eur. A to je dvojnásobok vlastne tej koheznej sumy. My vieme, že pokiaľ je možné e, doplniť tie projekty z infraštruktúry, ktoré spadajú do tohto okna, keď vytvoríme tie synergické účinky, tak potom máme a potom dosiahneme e, to, čo má pre daný štát podstatne väčší zmysel a význam a preto neviem, prečo by sme sa tomu mali brániť. Ďakujem vám za e, príspevky ďalších kolegov. Ja si myslím takisto, že by sme mali tu cez hraničnú pôsobnosť posilní, čo sa týka governance. Tu sme urobili isté návrhy, mm, a to tak, ako by sa malo, ako by malo prebiehať, ako by mala prebiehať evaluácia tých projektov. Mm, potom tu máme ten Junckerov plán pre Afriku, ten má veľmi obdobnú filozofiu. Neviem, možno by sme si mohli zostaviť taký tým expertov, ktorí mm, by nám tie projekty z z EU a, a takisto tie projekty Sinkerhového plánu pre Afriku, že by nám ich eh, analyzovali. My máme, myslím, množstvo eh, príležitostí ehm, zredukovať, zredukovať administratívnu záťaž. Len dôležité je, ehm, že či chceme tento medziprojekt eh, vyčiarknúť, pretože nedáva to zmysel, pokiaľ, um, pokiaľ by eh, nejaká centrálna investičná podporná banka mala evaluovať projekt, mal preskúmovať projekty e, konkurentov, no neviem. Takže máme 50% na evaluáciu partnerov. A myslím si, že toto je, bude dobré, čo sa plánovania týka. A keď to teda dobre bude fungovať, potom... Môže to pôsobiť veľmi podporne. Ja mám na mysli vývoj napríklad eh, lisabonského ubytovania, eh, ceny eh, na metr štvorcový a potom sú ešte ďalšie veci. Dobre. A teraz dávam slovo Robertovi Gualtierimu, nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým tým spravodajcom za ich veľmi pozitívny prístup a konštruktívny príspevok a už sa tešíme na pozmeňujúce návrhy a ďalšiu diskusiu, aby sme našli spoločne nejaké riešenie a ešte ďalšie ten text vylepšiť e, v intenciách tej rozpravy, ktorá práve prebehla. Konkrétne ešte k niektorým bodom. Áno, National Compartment. K tomuto by som sa chcela ja vyjadriť. Chcela aj ja vyjadriť. Súhlasím s ED, e že je naozaj potrebné mať tam potrebné zabezpečenia. Menej však súhlasím s tým, že z definície finančné nástroje sú nekompatibilné s, s filozofiou koheznej politiky. Nesúhlasím preto, lebo poprvé, ak sa nemilím, už to vždy majú možnosť rozhodnúť, ktorý štruktúrálny fond pretavia do finančného nástroja. Čiže je to už taká inherentná možnosť, nie je to nič iné, je to len iná formulácia možno. Čiže je to len iný spôsob, ako robiť niečo, čo je možné už aj teraz. A to spôsobom, ktorý môže pridať nejaký nový potenciál vrátane blendingu finančných nástrojov e, napríklad s inými s inou časťou kohezných e, fondov. Čiže ja to vnímam ako niečo, čo keď poriadne nastavíme, bude môcť jedného dňa byť nástrojom na vytváranie synergií a tiež to posilní aj možnosť vytvárať nejaké nástroje, na dosahovanie cieľov kohezných fondov. Veď to je celá škála cieľov. Veď už aj teraz je tam obrovské prelínanie, napríklad regionálne finančné nástroje a tak ďalej. Čiže nejaké vylepšenia sa dajú samozrejme prediskutovať a potom aj nájsť s kolegami z výboru regi, ale fakt nesúhlasím s tými, ktorí hovoria, že to je nekompatibilné či už to dve separátne veci a že by sme ich mali aj oddelené ponechať. Ďakujem kolegom, že toto zdôraznili. My sme sa snažili dopracovať k dobrej rovnováhe medzi na jednej strane využitím skúseností z EFSI, tiež využitie znalostí Európskej investičnej banky a na druhej strane sme chceli dať tým národným podporným inštitúciám, bankám väčšiu mieru slobody. Isté sa dajú ešte veci, kde tu vylepšiť, ale z diskusie som vyrozumel, že už sa tomu celkom blížime. Pán Torvalds, ten sa veľmi správne opýtal, a taktiež pán Tremoza na to poukázal, že musíme naozaj mať kvalitný prístup eh, vychádzajúc z stanovených politík, eh, ste hovorili, že si nebol úspech až taký. Ja mám pocit, že to bol celkom úspešný projekt, ale že treba tú kvalitu a kvantitu ešte e, viac zosúľadiť a to sa snažíme urobiť v FC2. Takže toto je tá logika, ktorú uplatňujeme. Implementační partnery predstavia návrh projektu, potom sa skontroluje, komisia skontroluje, či je to v súlade s európskym právom potom sa uplatní tá hodnotiaca tabulka, to urobí implementačný partner v tejto fáze. A potom tam ešte ďalšia kontrola zo strany komisie a potom to ide do investičného výboru. Čiže takýto viac úrovňový nový systém. Je to zjednodušenie oproti pôvodnému. Napriek tomu sú tu však viaceré kroky, Čiže ešte bilanciácia tabulka, tiež tie kontroly, ktoré prebiehajú. Čiže sú tu e, mechanizmy, ktoré by mali e, tú kvalitu a tú založenosť na politikách e, garantovať, aby partnery nemohli robiť, čo si zaumienia. Na druhej strane by sme tento nástroj vnímať ako nástroj flexibility, adaptability, inak by tu bolo nebezpečenstvo, že e, podkopeme tú kapacitu e, nadmierou byrokracie a rigidnosti. Takže je to taká rovnováha, ktorú sme sa snažili nastaviť. Radi si vás vypočujem, ak sa dá ešte vylepšiť, aj to spravíme, ale toto je tá logika alebo filozofia, z ktorej sme vychádzali v našom pozmeňovacom návrhu. A ešte posledná vec. Rád by som ubezpečil pána Karasa, a pána Rubiga, čo v jeho mne vystúpil, pokiaľ ide o ten Member State Compartment a tú jednorazovú možnosť opatrení. Toto znova je národná platforma v FC, skratka kopia tohto mechanizmu. Môžeme to sa pokúsiť vylepšiť, ale ja to nevnímam ako nejaký veľký problém. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Ďakujeme každému, čo vystúpil. Ďakujeme dvom spoluprácom. Ja mám otázku k postupu, aby som mohol, ale stručne. Áno, áno, stručne. Áno, chcete na tom pracovať, e, ochotu tu deklarujete do budúcna. Možno by bolo zaujímavé e, vypočuť si aj EIB, lebo teraz sme počuli iba názor komisie. Čo vy na to? Áno, poznačíme si. Dobre, ďakujem všetkým, čo vystúpili, ďakujem spravodajcom. Máme karatučku Eh, diskusiu za sebou. Myslím, že sa tu črtá konsenzus. Chceme vypočuť teda aj Európsku investičnú banku a chceme naozaj zlepšiť eh, fungovanie eurozóny, lebo totiž bude kľúčové pre ďalšie investície v Európskej únii. Dobre, pozmeňovacie návrhy je potrebné predkladať do 6. novembra na poludne končí lehota, hlasovať sa bude vo výbore spoločne 3. decembra. No, toľko teda na záver, tým končíme prvú časť a dávam slovo Robertovi Gualtierimu, ktorý bude predsedať druhej časti. Nech sa páči. Ďakujem, Jean. Teraz ideme na veľmi relevantnú tému. To je Prečo to nemám v mojich poznámkách? Ešte chvíľu. Takže zriadenie Európskej investičnej stabilizačnej funkcie to je, ako viete, jedna z kľúčových prvkov diskusie o mm, dokončení eh, a prehlbení ekonomickej menovej únie. Eh, naši dva spravodajcovia už eh, pracovali na pôvodnej správe a teraz predložili text a teraz dám slovo im na 5 minút každému. Kto chce začať? Pán Boge. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Eh, komisia nám eh, poskytla tento návrh na pre investičný stabilizačný fond do, a posunula do viacročného stabilizačného eh, finančného rámca a mm, to tak na seba. Je to vlastne, predstavuje to vlastne krízový manažment a očakávania medzinárodných finančných trhov sú samozrejme vysoké, ale dôležité je aj pre Európsky parlament, aby sa to videlo v celkovom kontexte e, politického, strategického konceptu pre Európsku úniu práve v súvislosti s tým e, daným finančným rámcom, o ktorom sa diskutuje. Samozrejme, tieto balíky sú nejako spolu. To nové, čo sa, o čom sa hovorilo v pondelok, aj to mm, e, teraz. K tomu patrí otázka, ako môžeme uh, E, také e, slabé stránky si pozrieť v našom, v našom finančnom rámci, ako ich môžeme zvládnuť práve s pohľadom na, na trvalú udržateľnosť, na e, naštartovanie podpory ekonomického rastu a zamestnanosti, ako bojovať s zamestnanosťou, nezamestnanosťou mladých ľudí a ako to zapracovať do takého veľkého rámca Európskeho parlamentu a odôvodniť to. Toto v podstate musíme všetko urobiť na to, aby sme našli takú vieryhodnú um, odpoveď. Druhá poznámka. Chcem sa vrátiť uh, naspäť na ten tu v tomto parlamente mm, najskôr kontroverznú správu. Nakoniec uh, s veľkou väčšinou uh, odsúhlasenú z roku 2017. Titul sa dnes, dnes znamená trochu iná, trochu niečo iné ale tie obsahy korešpondujú. A na tomto základe, na základe toho, čo plénum odsúhlasilo, si chcem pozrieť, chcem vidieť aj tú tematiku tohto programu a chcem byť pripravený na prípadné krízy, ktoré, o ktorých dnes ešte nevieme, kedy, kedy prídu a či prídu, či sa dostavia. Či je to teda bankový manažment, či je to kríza štátnych dlhov, dlhopisov, či je to utečenecká kríza. My sme sa doteraz nikdy nestarali proaktívne o takýto krízový manažment. Aspoň doteraz nie. V tejto iniciatívnej správe sme požadovali veľmi jasné pravidlá na tzv. automatický alebo zautomatizovaný mechanizmus absorpcie šoku. Stanovili sme si jasné pravidlá a teda to chceme chceme to mať e, rozpočtovo neutrálne. Takže na, na, diskutovali sme jednotlivé návrhy ku government štruktúre a keď si potom na tomto pozadí pozriete návrh komisie, potom je to e, skutočne veľmi opatrný návrh, keď ide do úvodných ustanovení e, v rámci celého, e, celého rozvoja toho kontextu, konceptu stabilizácie investícií, potom by sme mali, potom by sme museli. Tak chceme to urobiť alebo nechceme. Ale samozrejme chápem na základe takého určitého rozpoltenia aj v rade, kde tak polovica mm, je za a teraz 15 členských štátov je otvorených pre otvorenú diskusiu. Um, takisto e, tu máme ešte niektoré e, otázky, ktoré som chcem vyriešiť predtým, ako sa priklonia k tej či onej strane. Toto musíme ešte vyriešiť a preto si myslím, že dovolte mi záverom tiež povedať z, mojej, z, našej, z nášho pohľadu, Nejde povedať, nejde len o jasné áno alebo nie, ale viac menej ide u nás um, o otázku kedy a kde. Keď si teraz zoberieme jednotlivé tie návrhy, ktoré e, obsahuje návrh komisie, a o ktorých sme premyšľali, tak vieme samozrejme, že tá suma tých 30 miliard nie je nič iné ako 0,3 E, z eurooblasti, z eurozóny a, mm, a to znamená, že tým sa môžu, e, tým sa môže poskytnúť pomoc pre malé, menšie krajiny, ale pre tie veľké určite nie. Za druhé, experti, s ktorými sme sa veľmi intenzívne e, radili, hovoria, že tá, to menové kritérium je rozumné, pretože my musíme eh, jednoducho dosiahnuť po jasne stanovených podmienkach aj určitý automatizmus a netráviť <clears throat> tráviť celé mesiace v dlhých, dlho dlhých diskusiách, ktorými sa len blamujeme v konečnom dôsledku. A pokiaľ ide o aktivačný mechanizmus, možno, že keď sa tento dobre nastaví, možno budeme mať šancu, aby sme mohli o takomto nástroji rozumne rokovať a tým pádom uh, nejakým spôsobom dosiahnuť stabilizáciu, eh, stabilizovanie investícií a dospieť k lepšiemu využívaniu eh, tých prostriedkov, ktoré sú k dispozícii. Ale samozrejme sú tu krajiny, ktoré sú už vo voľnom páde, tak eh, tie potrebujú investície, ktoré sú a ktoré už sú v pipeline, to znamená, už sa, investu, už sa preinvestovávajú, tak aby tieto krajiny ich investície nestratili. A keď sa teraz jednoducho pozrieme, čo e, sa týka otázky príspevkov. Tu máme iniciatívnu správu, my sme hovorili o tých e, revenues, o e, článkoch, o príspevkoch členských štátov, takisto o istých možnostiach nad rámec finančného plánu, to je okolo 50 miliónov, tak neviem, keď nám niekto povie, že toto v podstate je ist, tý, istá časť ziskov z Európskej centrálnej banky. A, tak myslím si, že teraz môžeme predložiť také jasné finančné návrhy a, a návrhy na financovanie, prepačte, a musí e, byť e, to jasné. Vidíte vlastne, že to Mm, už, už končím a predstavíte, že to nie je len názor dvoch rôznych správodajcov z rôznych politických skupín, ale je to jednoducho tak, že máte isté podmienky, ktoré sú jasne stanovené, sledujete isté pravidlá eh, počas krízy a tak ako bolo povedané, že trhy už očakávajú takýto nástroj Európskej únie a ja si myslím, že aj vedci, ekonómovia, ktorí pochádzajú z veľmi rôznych ekonomických škôl, veľmi jasne nastavili tento smer, túto tendenciu e, začiatkom tohto roka a preto by sme nemali um, míňať svoj potenciál um, potenciál na eh, diskusie, ale jednoducho eh, neprestať ani podporovať tie krajiny, ktoré do nás podporu dostali. Ďakujem veľmi pekne. Teraz Pervanš Berenc. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, v zásade eh, tým nadvezujeme na predchádzajúcu správu, ktorú sme s Reimerom vypracovali. Len ten kontext je trošku odlišný. Momentálne sme v kontexte, kedy raison d'être nástrojov, o ktorých budeme hovoriť o chvíľu, zo dňa na deň narastá ich význam, ich potreba. Pretože bez automatických stabilizátorov, to si uvedomujeme čoraz intenzívnejšie, a to som povedal, že v predchádzajúcej správe, eurozóna bude naozaj vystavená možno aj kritickým otrasom. Takže tá opodstatnenosť nástroja navrhovaného komisie je teda jedným z pilierov, ktorý sme uh, identifikovali v našej správe, teda asymetrické šoky. Otázka konvergencie, symetrických šokov, tu sme tiež uh, vyhodnocovali, ale to nie je cieľ uh, tohto nástroja. Tento nástroj slúži na asymetrické šoky. A druhý dôvod, prečo komisia navrhuje takýto nástroj, je, že potrebujeme automaticky stabilizátor. Týmto sa musíme riadiť v celom postupe. Toľko teda na úvod. Komisia teda navrhuje kritérium spustenia automatického stabilizátora. Kopa kreativity e, sa tu navyvinula okolo tohto kritéria, či by sa tam nemali nejaké ďalšie e, pridať e, nezaplatené faktúry a tak ďalej. My s Reimerom e, sa zhodujeme, zhodujeme a aj FMI to schvaluje, že dve kritéria, návrhy komisia, sú v poriadku. Teda porovnanie trimestra, ktorý prebehol, s 15 rokmi predchádzajúcimi, e, teda nezamestnanosť e, a tiež vývoj medziročný e, v danom štvrť roku, že to sú tie dve kritériá, ktoré by mali spúšťať tento európsky stabilizátor. To je bez pochyb. Ďalšia diskusia, ktorá sa tu otvára, tá súvisí s efektívnosťou týchto stabilizátorov, automatických stabilizátorov. V diskusiách sa často prejavuje istá snaha posúť pedagogicky alebo ideologicky, lebo keď e, uplatníte atmosférický stabilizátor, tak e, kde je to efektívnejšie na strane dopytu alebo na strane ponuky? Komisia prišla s návrhom, ktorý vychádza z podpory ponuky. Čiže je to intervencia na podporu verejných investícií. Máme ale nástroje, ktoré už na to môžeme použiť. Dobre, nie sú možno vycizelované na eurozónu, krajiny, ktoré majú prístup k nejakým e, mechanizmom e, zmeny e, menových kurzov a tak ďalej. Ale e, pre tú druhú stranu dopytu zatiaľ nemáme absolútne žiaden mechanizmus. No a ja teda som diskutovala s mnohými príprave tejto správy. E, a poviem vám, čo mi by šlo z diskusie s Olafom Šolcom. Veľmi ma to prekvapilo. On povedal, že pokiaľ ide o situáciu v Nemecku, keď sa pozrie na to, čo Nemecku umožnilo prekonať krízu v lepšej kondícii ako ostatné krajiny. To bola práve možnosť využiť prebytok, ďalej možnosť naďalej využívať uh, podporou nezamestnanosti bez dotknutia odvodov. To bol tiež automatický stabilizátor. Čiže majú nejaké krátkodobé opatrenia, ktoré sa uplatňujú na eh, podporu v nezamestnanosti už zabudované. No a eh, Vieme, že v diskusia v rade eh, bola veľmi rôznorodá, mnohí do toho vstupovali. Reimer Böge, jeho tie veľmi akademické vyjadrenia eh, v rôznych organizácií eh, na ňu robili veľký dojem, takže myslím, že aj toto by sme sa mohli trošku inšpirovať. A potom ešte stručne niekoľko ďalších prvkov dôležitých pre diskusiu. Naozaj stručne. Časť tohto nástroja spočíva, no nie je to také copy-paste, ale je to inšpirované eh, tým, čo už sa uplatňuje v niektorých krajín, ktoré nie sú v eurozóne. Ide o e, nástroje na vyrovnanie platobnej bilancie. Ako náhle sa krajina stáva členom eurozóny, tie peniaze, ktoré majú v tejto facilite, e, tieto peniaze sa ako automaticky e, transferujú na podporu tohto stabilizačného nástroja, tak by sme mohli postupovať e, je tu však jeden trošku kritický aspekt a to, čo sa stane, keď 30 disponibilných prostriedkov sa využije. Čo to znamená? To znamená, že maximálne jedna krajina by dostala tých 9 miliard ako maximum. Čo sa stane, keď sa vyčerpajú tieto fondy? Ja myslím, že práve v tejto situácii je potrebné mať teda tento budúci mechanizmus eh, stability, stabilizačný mechanizmus ja som len chcela takto načrtnúť veľké do diskusie, nebudem e, ďalej zachádzať do hĺbky. A my sa tešíme na tú diskusiu, ktorá bude nasledovať, aby sme návrh komisie zrovnovážnili. Komisia z toho urobila nástroj podpory a ochrany verejných investícií, aby z toho bol nástroj skôr orientovaný na podporu tej dopytovej stránky a tiež e, systém nejakého ďalšieho zabezpečenia e, v prípade nezamestnanosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Chcem sa poďakovať obom spravodajcom. A teraz Manuel dos Santos ako prvý temný spravodajca e, za budget, teda v jeho mene AIDER. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Este instrumento de estabilización, probablemente los efectos eh, negativos. Mali sme v prípade krízy stabilizačný mechanizmus, stabilizačný nástroj Inak by e, boli bývali dopady krízy ešte horšie. A teraz máme tento nástroj, ktorý navrhuje komisia a ja to hodnotím veľmi pozitívne, hoci je tak povediac 10 rokov po udalosti e, práca Reimera a Pervonš prácu komisie ešte výrazne vylepšila. Prečo tento nástroj potrebujeme? Poprvé, preto, aby sme naozaj boli schopní aktivizovať v čase krízy investície, aby sme ich mohli financovať. A tiež potrebujeme preto, aby sme vyslali jasný signál trhom a vonkajšiemu svetu, že Európska únia sa z kríz poučila a že zriadila nástroje, ktoré nám umožňujú krízu zvládnuť. E, kríza určite príde, nevieme kedy. Čiže otázka nie je či, ale kedy. E, dobre, možno, že sme sa trošku omeškali, ale je tu prinajmenšom nejaká reakcia. A e, to najlepšie na tomto nástroje je tá automatickosť. Tento nástroj musí mať schopnosť využiť plný potenciál. Áno, 30 miliárd pre celú eurozónu nie je to nejaká obrovská suma, nemôžeme čakať zázraky, ale je tu isté navýšenie. Je to teda nástroj, ktorý je mimo finančného rámca. Keď sa stanoví táto suma, je potrebné zvýšiť eh, strop pre vlastné prostriedky a v žiadnom prípade nemôžeme znižovať e, tieto stropy. Takže automatizmus, e, to je to najlepšie. Čo mi mne vyhovuje, je tá suma a úplne tam chýba faktor zamestnanosti. Poprvýkrát máme možnosť takéhoto zabezpečenia v nezamestnanosti, prvýkrát to môžeme využiť, čoraz viac krajín to vníma pozitívne. A keď už urobil takú e, chybu a parlament predtým, tak nech ju urobí v tomto naredení. Ďakujem Sigrid Moresen. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobre, no kolegovia. Najprv by som rád v mene EKOM sa poďakoval e, dvom spravodajcom Pervan Šbere za Raymond Bege za pokračovanie v práci, ktorú sme spoločne začali minulý rok e, v správe o fiskálnej kapacite eurozóny, ktorú prijal parlament. V prvom rade chcem poďakovať, že si cením e, skutočnosť, že kolegovia výslovne tiež vyzývajú v tej správe e, na pravidelné podávanie výkazov a správ od Komisie do Európskeho parlamentu o EISF a to by sme mali podporovať teda silnú úlohu parlamentu v tejto struktúre. Tiež súhlasím s tým prvkom kondicionality. Samozrejme, kondicionalita by mala byť jasná, mala byť makroekonomická kondicionalita. E, o chvíľu budem o tom hovoriť podrobnejšie. A tiež je tu potom tento politický dôležitý prvok, e, s ktorým počíta správa, to je kondicionalita s ohľadom na rešpektovanie európskych hodnôt a právneho štátu a výročnej možnosti pomôcť e, štátu, ktorý e, je v konaní podľa článku 7 a to je e, významný prvok, ktorý musíme prediskutovať a nájsť k nemu riešenie v nasledujúcich týždňoch. A potom chcem povedať a zúpozorniť vašu pozornosť k témam, pri ktorých by som privítal ďalšiu diskusiu s kolegami a so spravodajcami a tiež vyjasnenie. V prvom rade je tu kódex konvergencie. Ja vítam tú myšlienku kódexu konvergencie, no pre mňa by tento kódex konvergencie nemal nahradzať existujúcu daňovú legislatívu. Tento kódex konvergencie, rešpektujúc tie myšlienky kódu konvergencie, by mali prísť s rešpektovaním fiskálnych pravidel. To znamená, že štátu treba pomôcť, ak je v ťažkostiach ak, e, a len ak rešpektuje pravidlá a nie preto, že porušil pravidlá. A otázka na je, že je tu odvolka na kodex emergencie, ktorý sa e, zameriava na pár rozhodujúcich kritérií. Ak by sme e, poznali tieto kritéria o tom kodexe konvergencie, tak akékoľvek ďalšie konanie by sme privítali. Po druhé, ten návrh komisie zahrňa koncepciu o tom, že platby úrokových mier a dotácií by mali eh, byť podmienené dostupnosťou eh, jednotlivých prostriedkov a um, túto podmienku by mohli spravodajcovia a otázka je, že kde predpokladáme, že budú pochádzať, odkiaľ budú pochádzať platby ak e, nie je zaručená dostupnosť. E, potom je tu otázka mechanizmov zabezpečenia, čo tiež bolo e, veľmi spochybňované, keď sme prijali správu o fiskálnej kapacite a preto sme to nemohli prijať vtedy. A teraz je otázka, že kde tu názor spravodajcov a e, je e, tu dobrovoľný prvok k tomuto mechanizmu e, zabezpečenia a ďalej vám chcem dať do pozornosti objem a to malo byť obmedzené na 30 miliárd. Otázka je, že odkiaľ tie peniaze majú pochádzať a na základe princípov PP Econ jasná na kondicionalita a sa týka kódexu konvergencie. Is there? Aha, takže doplnenie, tá disciplína je tam doplnená, zložená, Bern Coleman. Thank you very much. Uh, I only... Ďakujem pekne. Ja chcem hovoriť eh, len na eh, minútu. Vážený pán predseda. Eh. Budem veľmi stručný. Aj tento nástroj je môže byť technicky veľmi dobre vyšperkovaný, ale vychádza z absolútne nesprávnych predpokladov. My máme euro, túto menu, a táto je od začiatku, má od začiatku zlé zloženie a preto už musíme implementovať dlhé roky mnohé veci. A to, že nevedi, nepôsobia tie nástroje, tak e, to vidieť v tom, že musíme implementovať stále nové nástroje. Takže musíme sa najskôr skutočne veľmi vážne zaoberať eurom a potom budeme môcť implementovať ďalšie nástroje. Tak to musíme začať. A odozdávam pánovi Berndovi Lukemu slovo. No áno, <clears throat> môj e, kolega mi e, prepustil ďalšiu minútu. Um, dovolte mi, e, keď od, sa odkloním od diplomatického jazyka, ktorý väčšina mojich kolegov tu Hm, používa. Tento návrh je najhorší, aký nám komisia predložila. Je nečitateľný, je priam, priam vyznačuje sa priam socialistickou plánovitosťou a je e, podvodný. Ja si myslím, že títo dvaja e, e, a myslím si, že dvaja spravodajcovia neskorigovali tento návrh v jeho v jeho základoch. Pán Böge, ja tu vidím e, taký EPP rukopis na tejto správe. Ja, a samozrejme, dovolím si povedať, tvrdiť, že váš rukopis rozpoznám a takisto rozpoznám aj SAD. Prečo si myslím, že je takýto e, klamlivý, podvodný? On e, chráni hospodárstvo pred veľkými asymetrickými šokmi, ale investičný mechanizmus sa odôvodňuje finančnou krízou a finančná kríza bol symetrický šok. Finančná e, kríza sa dotkla všetkých štátov Európskej únie negatívne. Nebola tu žiadna asymetria, ktorú by sme mohli konštatovať. Takže keďže sa tu hovorí o asymetrickom e, šoku, kde sa, e, kde sa kríza preklapa do asymetrického šoku, to je podľa môjho názoru podvodné, pretože tu môžete nastaviť istú politiku, ako kohezná zná politika, si vyžaduje asymetrický šok, ale finančný kríza takéto niečo nebola a preto sa komisia strašne snaží nadefinovať aj ten koncept toho asymetrického šoku. Tento a tento návrh ide proti trhu, pretože sa má vylúčiť alebo vypnúť e, úrokový mechanizmus a mali by sa robiť e, e, mali by sa robiť e, subvencie <clears throat> tu vytvárať a, a podlieha plánovanému hospodárstvu preto, lebo sa tu hovorí o rentabilite projektov. Ide tu o to vlastne len vydať určité objemy bez, um, bez um, toho, či sú, tie, e, čo, či sú retabilne naložené alebo nie. Preto nemôžem súhlasiť s pánom kolegom Bögem a Bervaš Bresa viedrila obdobne, že tu je nejaký aktivačný mechanizmus, ktorý je premyslený. Práve naopak, pokiaľ uh, si nezoberie, pokiaľ, pokiaľ nezohľadníme uh, Mm, nezamestnanosť, tak potom nezohľadňujete ne alebo neutlmujete šok, ale úplne iné aspekty. Toto znamená samozrejme, že šok, ktorý sa, e, ktorý sa dotkne krajiny, ktorá má flexibilné možnosti zamestnanosti a bude tu málo, málo dopadov na nezamestnanosť, a, a, túto krajinu teda postupne e, postihne oveľa menej ako krajinu, ktorá žije zo štruktúrálnych fondov a ktorá nepre, pracovala svoje, e, svoje, svoju politiku zamestnanosti. Toto je fatálne. My tu jednoducho stanovujeme nesprávne stimuly. Posledná, e, posledný na poznámka, pán predseda, že je tu rozpor medzi požiadaním žiadosťou z verejných financií a takisto podporou súkromných investícií e, zo strany Európskej investičnej banky. My tu máme riziko crowding out efektov. Toto sa takisto nezohľadňuje a preto si myslím, že je to nepremyslený e, proti, e, protitrhový návrh, ktorý je podvodný. Ďakujem pekne za to, že ste nám socialistom dali nádej, pretože um, podľa eh, vašej logiky je MMF socialistická organizácia USA. Sú socialistické eh, štáty a eh, všetky štáty, ktoré majú takúto automatiku, sú socialistické. No, je dobré, že sa dozvedie na veci. Urma Spajt. Zalde. Nie, tak Ramon Tremosa. Uh, Ďakujem, pán predseda. V súlade s mojimi predchádzajúcimi vystúpeniami v poslednej rozprave je to rozumná debata v skupine liberálov. Ako viete, sú tu tiež eh, ďalšie citlivé aspekty, pretože sme z rôznych štátov a kultúr a chcem e, povedať, že priorita pre liberálov je to, čo aj kolega povedal predtým, že musíme hovoriť aj o makroekonomickej kondicionalite v tom zmysle, že táto správa, do tejto správy musíme zahrnúť, čo tu diskutujeme vo veci vzdelania rizika a znižovania rizika. Toto je rámec, o ktorom hovoríme. A teda Mnohí členové mojej skupiny sú citliví voči tomu, že by eh, mal byť eh, súvis medzi štruktúrnymi reformami alebo plnením eh, fiskálnych predpokladov a spustením tejto funkcie stability investícií. Dovolte mi vysvetliť. V USA, možno si pamätáte, pred pár rokmi prezident Obama zachránil General Motors, čo je automobilový priemysel, ale prezident Obama nezachránil mesto Detroit. A to preto, že koncom 19. storočia, keď budovali Uniu, tak bola tiež diskusia o tom a podmienka, že sa um, bude e, zakladať federálny dlh na úrovni USA. Podmienka bola to, že nebude záchrana žiadneho jednotlivého štátu. Takže poďme tam diskutovať, aby sme e, vedeli, ako môžeme podľa naše myšlienky mnohí členov Majerského nechcú spojiť e, i s e, tie podmienky s určeným spustením tohto fondu. Ďakujem. Za zelených e, Jordi Solé. Thank you, Chairman, and with you. Ďakujem. Ak dovolíte, ja tiež využijem dve minúty kolegu Filipa Lamberta. Je to grant alebo požička. Je to láskavosť. Je to pre dobro ľudí. Takže už mi 20 sekúnd ubehlo. Chcem rýchlo povedať 5 bodov. Prvý je k veľkosti. Tiež sa domňame, že 30 miliard na celé obdobie 21 až 27 je príliš e, málo a nedostatočné, ak je účelom poskytnúť EÚ nástroj na zvládanie asymetrických šokov, preto by sme navrhli určiť e, tú úroveň aspoň na 1% z HDP eurozóny, to znamená 120 miliard, čo na druhej strane znamená dvojnásobok toho, čo navrhujú spolu spravodajcovia v ich pozmicom návrhu 19. Okrem toho sme za to, aby sme ehm, pridali granty k tým koncesným e, požičkám. Granty mali silnejší dopad na stabilizáciu. Po druhé, ku kondicionalite domnívame sa, že nad rámec plnenia fiskálnych pravidel by tu mal byť priestor na zapojenie ehm, istej formy sociálnych a ekologických e, podmienok, čo týka spôsobilosti napríklad ako je plnenie tých e, predbežných cieľov EU 2020. E, my si myslíme tiež, e, že to musí byť podmienka o právnom štáte v rámci tých podmienok kondicionality. Po tretie, k ukazovateľom myslíme si, že ukazovateľi, ktorí sa používajú ako spúšťače pre prístup k programu a vzorce, ktoré sú uvedené v tých sumách by mali byť zachované a je to príliš reštriktívne, hlavne pre členské štáty, ktoré majú vysokú nezamestnanosť počas posledných 64 rokov a preto de facto majú umelo vysoký priemer za posledné roky. Pre nás by mala byť len jedna podmienka dostatočná pre spustenie prístupu k tomu nástroju, alebo aspoň by sme mali vylúčiť členské štáty s e, nezamestnanosťou e, nad e, priemer eurozóny, mali by sme vylúčiť to, aby museli oni plniť tie dve podmienky. Ďalší bod sa týka povahy investícií. Samozrejme, naša skupina si myslí, že by malo byť ozelenenie investícií dostupných na financovanie a tiež by to mala byť možnosť integrovať e, nejaké sociálne úvahy o jeho zamestnanosti pri investíciách. A nakoniec e, k vernému dlhu sa domňame, že sumy financovania poskytované členským štátom z tohto nástroja by mali e, mať výnimku z výpočtu verejného dlhu s cieľom rozšíriť e, verejné spôsobilé investície počas e, celého e, životného cyklu tvorby hrubého fixného kapitálu. Ďakujem za GUE. Nejaké ďalší rečníci za GUE sú tu prítomní? Nie. Nevidíme v DD. Za NF Marko Cani. molto sinteticamente... Eh... Ďakujem, pán predseda. Budem veľmi stručný Snažím sa teraz vyjadriť, eh, prečo tento nástroj, tento návrh nemôže vyriešiť žiadny z tých problémov v eurozóne. Prípada mi to ako ďalší nespočetný pokus, aké tu boli aj v minulosti, zameraný na problém, ktorý je štrukturálny. A to je niečo ako snažiť sa liečiť nádor acilpirinom. Mám tri body. Pridám sa k tomu, čo povedal kolega. Nástroj tohto typu nie je vhodný na to, aby absorboval asymetrické šoky. To je isté. Ale nie je vhodné, nie je ani funkcii na to, aby absorboval šok veľkej krízy. A to nebol asymetrický šok, a bol to šok, ktorý postihol celú našu oblasť. Samozrejme, s mierou intenzitou, ale bol to šok, ktorý postihol celý kontinent. A my sa snažíme opäť fiskálnym nástrojom vyriešiť problém, ktorý je v normálnom štáte, v normálnych eh, štátoch sa rieši menovou politikou. Centrálne banky majú svoj mandát, monitorujú teda úroveň zamestnanosti a konajú, keď táto úroveň nezodpovedá očakávaniam. Ale my sa to snažíme vyriešiť ináč, iným nástrojom, ktorý je neefektívny. Po druhé, podmenenosť alebo kondicionalita. Tento nástroj nepomôže a nebude efektívny. Pozrime sa na členské štáty tie budú neochotné používať takýto nástroj. Po tretie, opäť sa snažíme navýšiť príspevky zo strany členských štátov, hlavne tie členské štáty, ktoré najviac podporovali európske inštitúcie. Teraz tu budú mať ďalší nástroj, ktorý zase nedokáže vyriešiť štrukturálne problémy, ktorými teraz trpí eurozóna. Uh, so we can move to the... Takže môžeme teraz prejsť na čas Catch the Eye. Pán Kalvišom Bon a pán uh, Juan Fernández. Ešte niekto ďalší? Kalviš Ambon. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Tri myšlienky, že prečo nie. Nebudem uh, uberať niekomu čas. Ehm, práve je ehm, k vystúpeniu pán Luke. Ehm, finančná kríza bol asymetrický šok pre Európu alebo pre eurozónu, ale vnútri v Európe a v eurozóne tie dopady boli asymetrické a tam musíme zasiahnuť. To povedal môj krán španielský z OD, že keď hovoril o meste Detroit, ale aj Kalifornia, absolútne e, tam zasahovali a pomáhali jej, keď bola v absolútnom bankrote. Takže e, bola tam e, federálny správca, ktorý im kupoval aj cerusky. Takže preto ja e, vystupujem v e, tejto téme v mene stanoviska výboru pre zamestnanosť. Nemôžeme popierať obrovskú množstvo, obrovskú sumu. Viem, že máme smiešný eh, eh, rozpočet ako celá EÚ, ale keď si myslíme, že eh, polovicou z toho, čo sa poskytlo Írsku za poslednej krízy, bude automatický stabilizátor, tak to nie. To nemôžeme predpokladať. A ja viem, čo tu hovoril o dobite o automatizme. Neokamžite. Um, mi budú spôsobovať obavy sociálne dopady a e, keď e, jeden e, spôsob, ako zasiahnuť v prípade dopytu, je zlepšiť alebo rozšíriť signály alarmy z sociálneho hľadiska. Napríklad pokračujúci nárast chudoby. To chcem povedať a zároveň zablažovať spravodajcom, ktorí mi pomáhajú v práci, od ktorých sa učím. Ďakujem, Chonás. Ďakujem, pán predseda. Bez pochyby najdôležitejšia vec v tomto návrhu je, že je stabilizačný, aby bol automaticky, naozaj automaticky. Problém je, že keď to profilujeme ako systém e, záruk investíciám, tak investície zo svojej vlastnej povahy e, majú dlhšie e, doby z platnosti, keď sa pripravuje projekt, sa určí štruktúra, sa financuje, vypracuje a keď to E, určíme ako systém záruk investície, tak môžeme tým stratiť tú vlastnosť automatickú, e, ktorá sa tam predpokladá, pretože automatický systém zaručenia investícií bude mať e, isté oneskorenie a lehotu medzi vstupom do platnosti a časom, kedy sa naozaj investujú tie peniaze. Takže ako povedali kolegovia predtým, bolo by lepšie zaručiť túto automatickosť, aby e, európske financovanie nešlo na investície, ale na spotrebu a to automatic, zaručí automatickosť toho systému. Takže e, mali by sme tu vstúpiť do modelu systému nezamestnanosti, ktorý e, zaručí zachovanie spotreby a tým pádom automatickosť systému. Keď chceme na druhej strane mať systém stabilizácie investícií, mali by sme zachovať v mm, programe EU Invest nejaký anticyklistický profil prostredníctvom používania záruk a e, násobiteľov, mm, e, aby EU Invest e, mal anticyklickú povahu pre aby zaručil e, súkromným investorom, že tie investície pôjdu rýchlejšie a tento automatický stabilizátor e, by sme mali e, zamerať na spotrebu, aby sme sa vyhli tým anticyklickým efektom, čo chceme dosiahnuť. Jean, ja by som chcel zablahoželať našim dvom správodajcom, ktorí už 3 roky, 3 roky veľmi rozhodne naplňajú takúto kľúčovú úlohu ich úsilie je potrebné podporiť a ich eh, znalosti si zaslúžia môj obdiv. Ale som sklamaný z návrhu komisie, pretože zase raz Európska únia predkladá nástroj, ktorý nedostáva tým výzvam. Pretože ak chceme správovať eurozónu, máme jednotnú menu, máme jednotnú menovú politiku a potom tu máme súčet národných politík, ale teraz prosím pekne ide o spravovanie eurozóny, ktorá je nadal veľmi zraniteľná a e, sú jej vlastné veľké rizika. 30 miliárd, e, tá výzva je oveľa väčšia, pokiaľ sa pozrieme na tie budúce rizika, veď to sú pínac, naozaj nič. Takže ak sa chceme pripraviť na tie ťažké časy, dajme si prosím do rúk nástroje, ktoré tomu zodpovedajú. V každom prípade sa chcem poďakovať a chcem zabalažovať našim správodajcom. Urobia všetko, čo je v ich silách, ale je tu taký výkrik pre radu, aby sa skrátka ten software vymenil, tak povediac. Ďakujem. Ja chápem, že nám už zostáva iba 5 minút, takže nebudem vystupovať pretože kolega povedal kopu vecí, čo som ja chcel povedať, teda kapacita absorbovať asymetrické šoky, že nepostačujúca, úplne s vami súhlasím, tiež e, podpora v nezamestnanosti, to je ten skutočný automatický stabilizátor. Čiže to by sa malo spúšťať. A potom nejaký labeling e, to vôbec nie je kompatibilné s tým, čo tu je uvedené. Nad tým sa ešte spravodajcovia iste zamyslia, ako to najefektívnejšie riešiť ten cieľ, ktorý je nám všetkým spoločný. Komisia naozaj stručne, lebo potom ešte musia dostať slovo spravodajcovia. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Chceme sa poďakovať spravodajcom za ich pozitívny, mm, veľmi informovaný prístup úplne presne chápeme, o čo ide. Je to prvý konkrétny krok ze strany európskych inštitúcií na uplatnenie mechanizmu kolektívnej podpory, teda určitý výraz solidarity v rámci krajinami eurozóny v prípade vystavenia asymetrickým šokom, keď e, teda skončí e, mechanizmus e, podpory výmenných kurzov. Čiže E, Skrátka krajiny, ktoré sa fiskálne mm, riadne riadia, ale sú vystavené šokom, ktoré sú mimo ich kontroly a potrebujú nejakú štrukturovanú podporu. To je teda vlastne tá cieľová skupina tohto mechanizmu. Asymetrické šoky, vždy k ním dochádzalo, dochádzať k ním bude. Realitné bubliny máme malé stredoeurópske krajiny v eurozóne, ktoré majú problémy v susedstve. Na to sa, však, na to sa teda musíme pripraviť. A myslím si, že Európsky parlament, jeho správa, to nastavuje veľmi správne a chcem sa poďakovať obom spravodajcom, hlavne pokiaľ ide o tú podporu v oblasti podporu nezamestnanosti Áno, niektoré krajiny na to už reagujú, niektoré vlády to už príjmajú pozitívne a naozaj máme pocit, že sa tým bude seriózne zaoberať. Komisia samozrejme bude k tomu konštruktívne pristupovať, tiež sa bude snažiť pracovať týmto smerom. Musíme samozrejme rešpektovať právny základ. Zamestnanie na podporu v nezamestnanosti nemôže byť v konflikte s rýchlým využitím automaticitou taktiež kondicionalita súvisiaca so systémami e, zabezpečenia v nezamestnanosti na národnej úrovni. Takže to sú predpoklady, ktoré musia byť splnené, ale ak e, sa splnia, tak e, pôjdeme navrhovanou cestou parlamentom a radou. A toto nie je však jediný nástroj, ktorý máme v boji proti kríze. Stabilizácia verejných investícií je jedným z nástrojov ešte než v krajine nastane kríza. Máme k dispozícii určité um, nástroje v rámci súčasných návrhov VFR, ale určite si toto môže zohrať určitú úlohu 10 e, verejnej funkcie, verejných investícií e, sa takto môže dať e, stabilizovať, takže je to iba jeden krok tým správnym smerom. A ešte posledná vec, veľmi vítame veľmi jasné vyhlásenia pani Beres, pokiaľ ide o tie podmienky spúšťania. Toto vítame a pokiaľ ide o tie kritériá, kto sa vlastne kvalifikuje, musia byť jednoduché, musia byť jednoznačné. Takže dúfame, že teda Európsky parlament bude naďalej pokračovať v tomto duchu. Ďakujem. Dobre, pán Böge teraz. Áno, ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne. Ehm, to nastavenie, ktoré, alebo ten názor, ktorý profesor Luke povedal v tej iniciatívnej správe, um, má môj súhlas a toto považujeme za pozíciu EPP, že považujem to za správne. Ale potom, viete, keď hovoríte o takom podvode alebo takom klamstve, no viete, ehm, my máme u nás aj Hazara Vinga, ktorý je skutočne expertom a takisto pán profesor FUS, Medvieda Di Mauro z Mnichovského inštitútu. Ja som v tej najlepšej, najlepšej spoločnosti, treba povedať, ale ja som si tie správy študoval a ekonomiu teda som a Viem, že ekonomia nie je prírodná veda, pokiaľ si správne. No dobre, pozrite si iniciatívnu správu. Tam sú formulácie z ich Moresan. Cituje pán Böge zo správy, Takže my sme to takto naformulovali, je tu súvislosť a je možné to naformulovať ešte jasnejšie. My sme sa preto e, nastavili na tento trier ako meritko pre mm, e, nezamestnanosť, lebo rada expertov Rada expertov um, pri našich rozhovoroch bola, spočívala v tom, že pokiaľ chcete mať trigger, tak to musíte, môžete, musíte to prepojiť na aspekt, ktorý bude fungovať. Mohli by sme tam nastaviť tisíc faziet, e, to vybrúsiť a nebude to dobré. Ale ešte raz chcem povedať, že samozrejme to, čo sme urobili my a ja spolu s pozornicami návrhmi, to nie je žiadny votum pre vás. Napríklad by sme to vtedy v, tom iniciatív, v tej iniciatívnej správe museli vyňať, ňať, lebo sme tam mali vždy sporný bod. Toto bol vždy náš sporný bod. Áno, poistenie za, nezamestnanosti. Experti povedali áno, nie, v angličtine program pre nezamestnanosť, o ktorom sa teraz diskutuje a ktorý tiež mm, predniesol e, minister Scholz, tak e, áno, môžete o ňom diskutovať, ale toto bola vec, e, ktorú teraz chcem mať ako pozmeňujúce návrhy, že akým smerom sa brať, lebo to máme rozdiely. A niektorí experti nám povedali. Only be possible and it will only function if national regulations are in many cases in this sector harmonized